E, v programe rokovania je správa pána Moreira, zahrnutie e, Grónska do vykonovania certifikačnej schémy kimberlejského procesu. Ideme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. dámy a páni. Všetci ste stihli odovzdať hlas? Ešte niekoľko sekúnd počkáme. Uzavieram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá správa. Zase ide o pan, správu pána Moreiru. Účasť Grónska na certifikačnom e, systéme kimberlejského procesu. Opakovanie e, e, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Správa je schválená. Ďalšia správa je správa pána Bolca, prechodná úhrada a inkasa e, vykonávané v rámci celej únie. Opakovane hlasujeme menovite. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Konec hlasovania. Schválená. Ďalšia správa, pana, správa pana Kúna. Dohoda z Kapského mesta z roku 2012 o vykonovaní ustanovení protokolu z roku 1993 týkajúceho sa medzinárodného dohovoru ktoré Molinos o bezpečnosti rybárskych plavidel z roku 1977. Hlasujeme, prosím. Kto je za? Zdržali sa? Proti? Nech sa páči. Poznámka. V súvislosti e, e, s touto správou chcel by som pokazať na to, že máme tu viacerých poslancov, ktorí by to mali e, e, uplatňovať. Chcel by som požiadať, aby sa všetci e, e, e, hlásili po tom, ako sa posadia vaše miesta v zásade sú pre vás rezervované, ale môžete sa posadiť kdekoľvek inde a prihlásiť sa k hlasovaniu tiež inde. Hlasování ke správe. Takže hlasovanie k správe Werner Kuhn je pozitívne správa je schválená správa Lichtenberger, 29. výročná správa o kontrole uplatňovania práva Európskej únie. Menovité hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Ďalšia správa správa pana Rabkaja, žiadosť o ochranu imunity a výsad, ktoré používa pana Larry Komi. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalšia správa pani Wingström. Žiadosť o zbavenie poslanskej imunity pána Zbigneva Žobra.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 a čakávam, že e, príjmite moje poručenie. Ďakujem. OK, dobře. V poriadku. Faktická poznámka? Máte slovo. Euh, euh, pán predseda, moje meno je uvedené v správe o imunite, o imunite pani Lara výrobkami. Som eh, rád, že dostal slovo pán Žobro, pokiaľ ide o jeho imunitu. A čo sa mňa týka, mne bolo toto v plene odmietnuté. Po druhé konštatujem, že pán Rábkaj, a eh, väčšina výboru považujú, že pokiaľ ide o pani Komi, keď hovorí o, o eh, ekonomike e, o Európskej únie. A keď ja hovorím o imigrácii, tak to je téma tiež EÚ. E, tak ja e, nie som v, akoby poslancom Európskej únie, tak, Európskeho parlamentu, takže to je trošku dvojitý meter. Tu k minule. Nejdeme teraz otvárať rozpravu k predchádzajúcej správe ako takej, ale toto dáme do zápisnice. Pán Žobro upresňoval. Pán Žobro iba spresnil svoju požiadavku, takže môžeme hlasovať o správe e, Cecílie Wilström. Otváram hlasovanie. Kto je za? Takže hlasujte, prosím. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz práva Rabka je podporovanie voľného pohybu prostredníctvom zjednodušenia príjmania určitých verejných listín. Najprv hlasujeme o pozmenujúcich návrhoch príslušného výboru. Je tu skupina návrhov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz hlasujeme pozmeňujúcom návrhu číslo 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 17. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz hlasujeme o návrhu 2 a 11 výboru. Za. Kto je proti? Zdržali sa? Svalené. A teraz v poriadku, skontrolujme to. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Je to schválené. Návrh 5051 odpadová. Hlasujeme o návrhu 48 a 49. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz hlasujeme o návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz menovité hlasovanie o legislatívnom uznesení. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz hlasujeme o správe pána Esaja. Klasifikácia označovania balenia látok a zmesí. Pozmení sa návrh číslo 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Hlasujeme o bloku číslo 2. To sú pozmeňujúce návrhy 1 až 19. Nie, tento padak, návrh padá. Hlasujeme rovno o návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz hlasujeme o legislatívnom uznesení, menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. A teraz e, správa Galo, autorské práva a súvisece práva a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie. Pozmení sa návrh 170. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz hlasujeme o návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie. Konec hlasovanie. Schválené. Hlasujeme o správe McCarthy, trestnoprávne sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom. Pozmení sa návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Hlasujeme o návrhu komisie. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz hlasujeme o legislatívnom uzneseniu. Menovité hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Spran Valian, investičné projekty e, do investičnej infraštruktúry. Pozmení sa návrh 44, kto je za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 39. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zametnuté. Pozmeňujúce sa návrh 40. Menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Hlasujeme o pozmenencom návrhu 44CP. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmenujúci návrh 41. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnuté. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 42. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 43 Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. A teraz návrh komisie, menovité hlasovanie. Konec hlasovania. schválené. Hlasujeme teraz o legislatívnom uznesení, tiež menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. A teraz sa venujeme správe Ayala Sender, dvor auditorov. Pozmenujúci návrh číslo 1. Kto je za? Ospravedlňujem sa. E, ospravedlňujem sa plénu. U jednu správu ideme späť. Pani Ayala Sender, menovanie e, člena Dvora auditorov, správa e, Klaus Heiner Lene, je to tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pán Lene bol zvolený. Schválené. Dovolte, abych vám, pane Lene... Pán Lene, dovolte, aby som aj vo svojom mene vám zagratuloval. Dámy a pánové, a nyní... Dámy a páni, a teraz zase sa venujeme pani Ayala Sender, účet dvor auditorov. Pani spravodajkyňu, poprosím o slovo dve minúty. Madame Sender, you have a floor. Pani Sender, máte slovo. Sí, gracias, no seré muy larga. Simplemente querría, puesto que... Ďakujem veľmi pekne. Nebudem zachádzať do detajlov. E, využijem iba túto príležitosť a spomeniem určité veci, ktoré by mohli byť zaujímavé. Nerada by som však rozprudila diskusiu. E, ďakujem pek všetkým za príspevky k tejto správe. Ďakujem e, pracovníkom dvorov auditorov, najmä pánovi Kalderovi ktorý pomohol e, zrealizovať viac reformy počas viacerých e, rokov s tým, aby dvor auditorov e, fungoval účinnejšie a lepšie reagoval na požiadavky komisie a parlamentu. Predovšetkým ide o zabezpečenie zámeru a síce toho, aby verejnosť dôverala tomu, čo robíme, e, e, e, kontroly nad, za európskym rozpočtom. Snažili sme ísť ďalej, snažili sme zapracovať tvorivé prvky a pokúsiť sa o vyriešenie problému negatívneho DAS a vylepšiť činnosť dvoru auditorov tým, že rámec bude jednoduchší a bude viac vyhovovať požiadavkám politickej rozprave. Domnievam sa, že menovanie pána Leného svedčí o tom, že sme sa vynasnažili sprísniť kritéria na menovanie kandidátov. Chcel by som vás požiadať, aby ste e, viedeli podporu pozmeňujúcemu návrhu 1, ktorého cieľom je ešte viac vylepšiť to, čo sa podarilo urobiť e, e, vo výboroch. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne za vaše vystúpenie a teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 1, to je alternatívny návrh, kto je za? Proti? Zdržali sa? Nie, nie schválený. No, provede, provedeme. Áno, skontrolujme to. E, otváram hlasovanie. Končím hlasování. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. A teraz eh, hlasujeme o uznesení výboru ako celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz hlasujeme o správe pana Karima. Vhodnosť správnych predpisov Európskej únii, subsidiarita a proporcionalita, lepšia tvorba práva. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 1, menovité hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 2, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnuté. sa návrh číslo 3, menovité hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. sa návrh 8D, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 9. E, Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Menovite hlasujeme. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňme sa navrh 10D, menovité hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Hlasujeme o odseku 36, dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. na návrh 7. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Schválené. Hlasujeme o uznesení ako celku. Menovité hlasovanie. Konec hlasovanie. Schválené. Vážené dámy, vážené páni, keďže teraz očakávame vystúpenie talianského prezidenta, prerušujem toto hlasovanie do 12.30.